Boa tarde, colegas. Declaro uh, aberta esta sessão da submissão. popoludne, milí kolegovia. Eh, podvýbor pre bezpečnosť a obranu je týmto otvorený. Pripadlo mi predsedať eh, toto prvé stretnutie. Ako prvá podpredsednička tohto podvýboru za predošlého, za predošlé volebné obdobie. Ale jediná úloha, ktorá mi prípada, je, že musíme zvoliť nového predsedu, čiže poprosím politické skupiny o ich nominácie. Aké mená predkladáte na, podpredsed- na predsedu tohto podvýboru? Michael Gala. Ďakujem pani predsednička za politickú skupinu EPP. ED chceme uh, eh, mm, navrhnúť pani Donžon. Smiem sa teraz obrátiť na ostatné politické skupiny, či majú ďalšie návrhy. Ak eh, nie, tak vychádzam z toho, že že pán Dožon eh, bol zvolený aklamačne. Pán kolega, prenechávam vám teraz svoje miesto. Mesdames, Messieurs, chers collègues, je tenais à vous remercier. Vážené dámy, vážení páni, kolegyne, kolegovia, rád by som sa vám všetkým poďakoval za vašu dôveru. Samozrejme, že je pre mňa veľkou radosťou, že budem zastávať tento post. A takisto by som chcel ešte raz oceniť eh, prácu pána von Vogala. No a teraz pristúpime k voľbe podpredsedov. Na post prvého podpredsedu eh, by som poprosil politické skupiny, aby odovzdali kandidatúry. Merci, monsieur le président. Euh, je me rejoins Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Chcem takisto vás e, privítať a chcem oceniť prácu pána von Vogala, ktorá bola veľmi dobrá počas e, jeho e, predchádzajúceho predsedania v tomto podvýbore. No a za moju skupinu SED chcem navrhnúť pána Palekisa, pána Žustasa Palekisa. Prepačte, prepačte. Monsieur eh, Kyriakos Mavronikolas. Pána Mavro chceme ho navrhnúť na post prvého podpredsedu te, tohto podvýbore, podvýboru. Ďakujem. Y a-t-il d'autres candidats pour la première vice-présidente? Máte ešte nejakých iných kandidátov na post prvého podpredsedu? Môžeme teraz eh, postupovať aklamačne. Bola aj požiadavka o tajné hlasovanie? Pán Mauro Nikolás je týmto považovaný za, za zvoleného na post prvého podpredsedu. Blahoželáme. Na post druhého podpredsedu dávam slovo politickým skupinám, aby prezentovali svojich kandidátov. Ja som Hans von Balan a e, chcem nominovať pani Noriku Nikolaj za ALDE na post druhej podpredsedničky. V súčasnosti to nie, tu nie je, pretože je na misii, čiže nemôže byť prítomná. Nikolaj ma na to samozrejme upozornila. Sú nejaké ďalšie kandidatúry? Chce niekto, aby sme hlasovali tajne? Nie, tak v tom prípade budeme voliť aklamáciou pani Nikolaj. Na tretieho podpredsedu slovo dám pani Gomez. Pán predseda, navrhujem e, svojho kolegu pána Palskyho e, e, za skupinu socialistov. Dobre, takže pán Palecký je zvolený týmto eh, na post tretieho podpredsedu. Teraz prejdeme k zvoleniu štvrtého podpredsedu a slovo dávam skupinám. Prepačte. Za ľudovcov. Za Navrhujem kolegu Lizeka. Prepačte, ak tá vyslovnosť nebola celkom správna. V predku sú nejaké ďalšie kandidátky. V tomto prípade aklamáciou považujeme kandidatúru pána Liseka na štvrtého podpredsedu za platnú, teda týmto je zvolený. po ustanovení grémia, teda budeme hovoriť o harmonograme a týka sa to druhého semestra 2009, ten ste dostali. No a budúce stretnutie sa uskutoční zajtra ráno o 9. Mm, potom 3. septembra bude ďalšie stretnutie a chcel by som vás upozorniť už teraz zrušenie stretnutia, ktoré bolo naplánované na 9. novembra Je tam kolidujúce stretnutie vo Švedsku, teda ja sa na ňom zúčastním, čiže 9. novembra e, toto stretnutie sme zrušili už teraz. Ak e, nemá nikto e, nič, čo by sme mohli pridať do programu, tak sa stretneme zajtra